Samozrejme sú tu vplyvy morálneho rizika a toto musíme skúmať. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz náš kolega Marinescu z výboru pre Ekon. Výboru Ekon. Ďakujem pekne, pán predseda